boli tam to z EPP a z iných a inak v podstate sme nemali nejakú väčšiu obsahovú diskusiu, pretože to je technická téma a pokiaľ by ste niekto želal, tak eh, môžem rád zodpovedať určité otázky alebo prípadné ďalšie poznámky. Um. Dank aan de rapporteur voor de heldere stellingname. Ďakujeme správodajcovi za toto jasné stanovisko a aby e, nevznikli žiadne nedorozumenia, to je len jedna otázka, ktorá je nasmerovaná na komisiu. Ako to vyzerá e, s pristúpením Liechtensteinska do šengenského priestoru, pretože texte sa hovorí, že nejako bol protokol podpísaný, ale ešte bol dohodnutý či schválený. To znamená, že aký časový harmonogram sme si to tu naplánovali v súvislosti s Liechtensteinskom a to je a druhá otázka. Potom určite obmedzenia hlasovacieho práva pre Švajčiarov a zástupcov Liechtensteinska. O tých sa nejako hovorilo, takže e, tu by ma zaujímalo, že na čo e, presne sa e, vzťahuje toto obmedzenie tých hlasovacích práv. Áno, takže môžeme e, tieto otázky nasmerovať na komisiu. Nech sa páči. Pán Moshammer alebo pani Barakovský, ste tu? Pani Barakovský, ja dúfam, že som to správne vyslovila. Ja som tu ešte stále, e, pani predsedajúca, takže zodpoviem otázky. Prvá otázka je tu kolega z predsedníctva. Dozvedela som sa, že spis je pripravený na spracovanie v rade, čiže toto je prvá otázka pristúpenie Lichtenštajnska, čiže bude to predložené Koreperu. Dúfam, že to predsedníctvo potvrdí. A druhá otázka, prepáčte mi, prosím o spravedlnenie, ale bol som na zmierovacom konaní s kolegami pardon, hovoril som s kolegami a nezachytil som tú druhú otázku. Prosím, zopakujte to. Áno, pani predsednička. Takže ehm, išlo mi vlastne odporúčanie, uh, odporúčanie e, spravodajcu. Išlo o to, že hlasovacie právo zástupcov Švajčiarska a Lichtensteinska v rámci e, tých riadiacich orgánov Frontexu má byť nejakým spôsobom obmedzené. Ja sa pýtam prečo a čo sa za tým presne skrýva. Je to preto, lebo nemajú nemajú väčšinu, alebo prečo? Prepačte, odpovede je jednoduchá. Frontex je agentúra spoločenstva Bohužiaľ, tieto dve e, krajiny sú pridruženými štátmi, ale nie sú členmi EÚ, čiže z inštitucionálneho hľadiska nie je možné dať im plné hlasovacie právo zástupcom týchto štátov, ktoré sú tretími e, štátmi v agentúre, ktorá je agentúrou spoločenstva. Ďakujem. Toto by možno bol dobrý stimul pre tieto dve krajiny, aby sa uchádzali o členstvo v EÚ. Pán Dekles? alles daar voorlopig mee gezegd is. Dank u. Nie, ďakujem, pani predsednička. Toto mi stačilo. Tým môžeme uzavrieť bod, bod 15. E, potom môžeme pristúpiť k 16. Readmisná dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Pakistanom. Toto je druhá výmena názorov o tejto téme v septembri 2000 Rada dala mandát, mandát komisii, aby vyrokovala readmisnú hodnotu s Pakistanom. V septembri 2007 rokovania skončili a dohoda pravdepodobne vstúpila do platnosti e, v septembri 2008 pardon, iniciovaná v septembri 2008 a v marci 2009 komisia postúpila Rade a parlamentu návrh rozhodnutia Rady na e, uzavretie dohody. So vstupom do platnosti Lisabonskej zmluvy parlament musí dať súhlas s takouto dohodou. Predtým, než dám spravodajcovi slovo, pripomeniem, že lehota pre pozmenujúce návrhy bude 11. mája v útorok na poludnie. Pripomínam, že nemôžete predkladať pozmeňujúce návrhy k dohode samotnej iba k legislatívnemu uzneseniu a v Líbe sa bude hlasovať 31. maja a 1. E, júna. A teraz dám slovo pánovi Sogorovi, spravodajcovi. Ďakujem, budem hovoriť maďarsky. Több kérdés merült fel ennek a jelentésnek a kapcsán, melyre... Ďakujem pekne. Boli položené viaceré otázky, ktoré sa týkali tejto správy. A konec koncov každý z nás dostal kópiu tej správy, ako aj odpovede. Čo sa týka readmisnej dohody medzi Európskym spoločenstvom a Pakistanom. V tejto súvislosti spomínali určité otázky, ktoré sa týkali ľudských práv. A my sme dostali zo strany rady niektoré odpovede a vychádzajúc z týchto odpovedí môžem potvrdiť, že aj keď výbor pre právne veci teraz prišiel s jasným stanoviskom, podľa môjho názoru nemáme žiaden dôvod, aby sme to zamietli. Poprvé preto, lebo po 9 rokoch nie je jednoducho pravdepodobné, že by sa podarilo dosiahnuť nejaký rýchly pokrok v Pakistane. A ešte by som chcel doplniť jednu vec. Možno ste si vedomi tej, skus- tej skutočnosti, že Pakistan nepodpísal Ženevskú konvenciu, ale prebiehali určité rokovania s pakistanskými orgánmi, a nastal tam určitý vývoj a vytvorilo sa nové ministerstvo pre ľudské práva v Pakistane, to znamená, že dosiahol sa určitý pokrok. Aby som to tak nejako vysvetlil, tie štáty, ktoré podpísali dohovor v roku 1968, medzi ktoré patrilo napríklad aj Turecko, všetci sa asi zhodneme, že aj keď dohovor bol podpísaný, v prípade Turecka. Je tam viacero veci, ktoré sa týkajú ľudských práv, kde sú problémy, takže ja tu nevidím nejaké prekážky, ktoré sa týkajú pokračovania tejto veci. Viem, že sú to liberál, kolegovia liberáli, ktorí signalizujú určité problémy, ale ja nevidím žiaden dôvod na odmietnutie, lebo nám sa nepodarí vyriešiť situáciu, tisícov utečencov, keby sme to jednoducho zamietli. Takže to isté ako 24. februára. Môžem iba zopakovať ten názor a ja by som chcel odporúčať, aby sme hlasovali za túto, to, toto stanovisko. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Šúgor. Chcel by niekto sa k tomu vyjadriť? Pani Guillaume a potom pani Flotter. Nech sa páči. Oui, um, merci, ce, ce... Ďakujem readmisné dohody, readmisná dohoda, ktorá je e, rokovaná už od novembra a sú tam aj ďalšie, boli podpísané zo strany EÚ. E, v predchádzajúcom období ale nevedeli sme, ako sa implementuje tých 10 už existujúcich dohôd. Mohli by sme sa k tomu vrátiť a E, mali sme e, vo februári minulého e, tohto roka príležitosť s komisiou diskutovať o niektorých veciach, pretože Liba a FED boli prizvané k diskusii s komisiou. Tento návrh obsahuje naozaj viacero otáznikov, ktoré neboli vyriešené ani vo februári na stretnutí s komisiou, najmä pokiaľ ide o lese, európske lese pase alebo o nápravné prostriedky. Čiže sú to prípady e, krajín, ktoré sú bez vlády. E, toto ale nie je prípad Pakistanu. A ja musím povedať, že som dosť skeptická k tejto veci. Myslím si, že nie je akceptovateľné toto v súčasnosti. Z časti to už e, spomenul spravodajca. Neprekvapuje nás tá otázka medzinárodných e, dohovorov, e, ktoré nie sú dostatočne rešpektované. Najmä hovorím o Ženevskom dohovore. Hovorilo sa tu o ministerstve ľudských práv, ktoré v Pakistane bolo vytvorené. Pre niektorých je to definitívna podmienka ale pre niektorých je to podmienkou podpísania Ženevského dohovoru. E, druhý argument, ktorý je dôležitý pre moju politickú skupinu, je to hodnotenie efektívnosti takýchto dohôd. E, s tým som vlastne začala. V súčasnosti si môžeme klásť otázku, e, či sú tieto dohody dobré. My vieme, že hodnotenie by sme mali mať na jeseň a myslím si, že to nám umožní jasnejšie e, vidieť situáciu, akým spôsobom sa takéto krajiny správajú, ktoré majú readmisné dohody. Toto sú teda prvky, ohľadom ktorých sú ešte otázniky, ku ktorým som ja skeptická, čiže Chceli by sme e, presne mať a do, mať ešte doplňujúce informácie o, o podpísaných radmisných dohodách. Pani Flotre, ja hovorím e, v mene pani Kiel Nielsen, e, ktorá je spravodajkyňou v AFETE k tomuto návrhu a ktorá odporučí kolegom v AFETE zamietnúť návrh viacerých e, prvkov, ktoré o, už boli, a z viacerých dôvodov, ktoré už boli menované aj v tomto výbore. Vieme, že e, Libe o, neúspelo. Je tu ešte stále otázka ľudských práv v Pakistane aj v Afganistane. Prvá veta e, dohody je E, uzavretie readmisnej dohody e, s Pakistanom je e, veľmi dôležitý prvok spolupráci s Afganistanom, pretože je nutné vrátiť mnohých Afgáncov. Čiže títo ľudia je dôležité, aby sme si uvedomili, že títo ľudia prichádzajú na územie Európskej únie a tým vlastne chcem eh, sa presnúť aj do eh, Turecka. toto súvisí aj s tou readmisnou dohodou s Tureckom, ktoré to akceptuje len vtedy, pokiaľ Európska únia nevedie rokovania s inými štátmi, ako je napríklad Pakistan. Ale eh, táto klauzula je potom skutočne taká, taká veľmi špecifická dohoda, pretože táto readmisná dohoda vedie k ťažkým situáciám, keď sa napríklad cestovné doklady Pakistan, eh, E, keď pakistanské orgány napríklad nevystavujú um, cestovné doklady, keď napríklad uh, povolenia na pobyt sú potom vydávané aj pre e, bezštátnych z roku 90 pred národnými inštanciami. Toto je všetko skutočne veľmi kuriózne a je to v podstate taká, taká medzera, ktorá ktorá viac menej umožňuje obchádzanie e, ustanovení v Afganistane a v Pakistane. To sú technické otázky ktoré sú z technického hľadiska veľmi pochybné, z politického hľadiska sú nečestné, najmä od také krajiny ako Turecko, ktoré keď sa pozerá na takúto readmisnú dohodu, tak má dôvod si myslieť, že nemá ani len e, z hľadiska nákladov možnosť e, podpísať takúto dohodnú a implementovať ju. Myslím si, že okrem všeobecnej a motivovanej kritiky k takýmto readmisným dohodám, najmä to, že tam chýba hodnotenie napríklad e, princíp nenavracania alebo vo všeobecnosti ľudské práva. Myslím si, že musíme zamietnúť tento návrh a musíme naozaj v tejto oblasti vykonávať naše nové parlamentné právomoci, tak aby Európsky parlament mohol plniť e, e, respektíve využiť mandát, ktorý v budúcnosti by mohol dať komisii. A na záver pani Grisbeck. Ďakujem pani predsedajúca. Ja som tieňová spravedajkyňa za skupinu ALDE. Ja zareagujem na pani Flotr a budem sa venovať trošku e, tomu, že máme teda tie nové právomoci vyplývajúce z Lisabonskej zmluvy, nie len spolurozhodovanie, ale aj veľkú zodpovednosť v oblasti ochrany ľudských práv tak ako poslední rečníci e, môžem povedať v mene skupiny, že budeme spolupracovať s kolegami ešte do hlasovania na tejto téme. A chcela by som takisto vyjadriť e, alebo vyzvať na to, aby sme boli opatrní. Nemôžeme povedať, že to, že Pakistan zriadil Ministerstvo pre ľudské práva a že rokovania o dohode trvali veľmi dlho, niekoľko rokov. Nemôžeme povedať, že toto sú záruky. Naopak, myslím si, že fakt, že tento štát mm, dodnes e, neratifikoval Ženevskú konvenciu, by nám mal e, dať dôvod na e, ďalšiu obozretnosť. Musíme dbať na to, ako napríklad sa tam uchovávajú osobné údaje, ako sa rešpektujú e, ľudské práva daných osôb a tak ďalej. Nechcem otvárať ďaleko siahlú diskusiu. Pakistan je však štátom, kde je naozaj situácia ľudských práv veľmi zlá a to je ešte eufemizmus, Eh, ešte môžem spomenúť napríklad situáciu detí a žien v tejto krajine. Myslím si, že veľa z nás eh, dostalo informácie od, z rôznych zdrojov, najmä z mimovládnych organizácií, ktoré signalizovali to, že Pakistan eh, vrátil Afgáncov do Afganistanu bez toho, aby im zaručil bezpečnosť. Toto sú veľmi závažné veci Myslím si, že e, mali by sme mať určitú výhradu a mali by sme byť opatrní, e, keď budeme hlasovať. Myslím si, že členovia mojej skupiny nie sú jednoznačne proti existencii takejto dohody, e, nie sú proti tomu zo zásady, pretože je veľmi dôležité, aby sme mali právny rámec, stanovené podmienky readmisie, ale myslím si, že to nie je iba naliehová otázka, ale je to aj otázka zodpovednosti. Musíme dostať e, hodnotenie toho, ako sa využívajú, ako sa zaobchádza s údajmi a musíme rozpliesť ten právny úzol. Táto dohoda sa nachádza v takom nejasnom právnom kontexte, nie len pokiaľ ide o záruky, ale aj pokiaľ ide o E, používanie osobných údajov e, dotknutých osôb. Ďakujem, pani Grisbeck. Teraz vyzvem predsedníctvo rady a potom komisiu, aby reagovali na obavy, ktoré zazneli zo strany všetkých členov aj spravodajcu. Čiže najskôr pán Burgos z predsedníctva, ak tu je, nech sa páči. Eh, Ďakujem pekne, pani predsednička a prajem všetkým príjemné popoludne. Nie je to prvýkrát, čo hovoríme o readmisnej dohode. Správne sa spomínalo, že vlastne už viedieme rokovanie od roku 2000. Bolo to veľmi zložité dosiahnuť zhodu na úrovni spoločenstva. Menej rady môžem povedať, že čo sa týka readmisnej dohody, tak toto bol vždy kľúčový element v rámci e, migračnej politiky. Doteraz e, rokovali štáty bilaterálne o týchto veciach. Tam sa uvedlo viac detajlov, to je zmluve, ako bolo potrebné a teraz sme prešli na spoločný postup, čo nemá len určité praktické výhody a nezjednodušuje to, to, to samotné rokovanie, ale vedie to aj k určitým výhodám na strane inštitúcií spoločenstva. To sa týka napríklad aj parlamentu potom, ako Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti. Myslím si, že by bolo dobré, keby sa podpísala táto dohoda a ráda podporuje komisiu v rámci rokovaní a preto by sme chceli poprosiť parlament, aby nám poskytli súhlas na to, aby sme vykonali príslušné kroky na to, aby, zmlu- aby dohoda mohla vstúpiť do platnosti. Už sa tu spomínali niektoré veci, aj bola to určitá písomná komunikácia, išlo tu vždy o situáciu pri ľudských právach v súvislosti s Pakistanom a susednými štátmi. V tejto súvislosti môžem povedať následovné. Readmisné dohody sú tak povediac posledným článkom celého reťazca migračnej politiky. Keď niekto v kraj, sa, sa vráti do krajiny pôvodu, tak je to preto, lebo vlastne už neexistuje žiadna, žiaden iný dôvod na jeho pobyt v Európskej únii. To znamená, že žiadosť o azyl bola zamietnutá, preukázalo sa, že táto osoba nemá nárok na pobyt v našich štátoch z dôvodu ochrany a ak niekto nemôže dostať povolenie na pobyt, ak jeho žiadosti sa zamietli a keď vládne istota, že sa nedodržal princíp odsunutia. Z nášho hľadiska to teda vyzerá tak, že členské štáty majú povinnosť najprv overiť tieto princípy ešte predtým, ako niekoho navrátia. Tak povediac, je to posledný krok, ako som spomínal. To znamená, že ak teraz niekto bude vrátený do Pakistanu, to, to znamená, že ten štát, ktorý to vykoná, musel predtým overiť to, že sa vykonali všetky príslušné kroky, ktoré boli nevyhnutné. To znamená, že sa neporušil princíp neodsunutia. Ďalej by som chcel zdôrazniť, že tento dokument sa týka občanov Pakistanu, ako aj príslušníkov tretich štátov, ktorí žijú v Pakistane. Tak to býva pri readmisných dohodách. My sme toho názoru, že týmto pádom e, v rámci tejto dohody pôjde prevažne o pakistanských občanov. Pre štátnych príslušníkov tretich štátov je dôležité, aby sa uplatňoval princíp neodsunutia. Pevne verím, že vaše pochybnosti sa podarilo vyvrátiť a zo spomínaných dôvodov, ako aj z dôvody účinnosti, readmisných dôvodov všeobecnosti by sme chceli, aby táto dohoda s Pakistanom sa čo najskôr podpísala. Ďakujem pekne, pán Burgos, teraz pán De Brauer. Merci, Ďakujem, pani predsedajúca. Tu sa vyjadrujem preto, lebo chcem podporiť to, čo bolo povedané a čo povedal pán Burkos v mene predsedníctva. Myslím si, že predmet e, alebo téma readmisných dôvod je veľmi komplikovaná, delikátna. Chápeme opatrnosť, s ktorou e, parlament chce skúmať túto otázku z readmisných dohôd, ale by sme nemali robiť niečo, čo nie sú readmisné dohody sú v podstate dohody o administratívnej spolupráci medzi EÚ a tretím štátom a vysvetľuje sa tam, akými postupmi, v akých modalitách sa bude implementovať e, postup repatriácie, vracania e, občanov tejto, e, tohto tretieho štátu. To je prvá pripomienka. E, readmisné dohody nehovoria e, nič o podmienkach, v ktorých členský štát, ktorý túto dohodu uplatňuje, prijíma rozhodnutie o vrátení a o odsunie tieto otázky sú e, regulované v smernici o odsune, ktorá začne platiť koncom e, roka. Druhá pripomienka. Readmisné dohody sa nedotýkajú, a to je uvedené, každý raz aj v readmisnej dohode, vždy je tam takéto ustanovenie. Myslím si, že v tomto prípade je to článok 15 v tejto dohode s Pakistanom. Čiže tieto dohody sa nedotýkajú povinností členských štátov a tretích štátov, ktoré vyplývajú z nástrojov medzinárodného práva, z, prí, z princípov rozhodného práva alebo komunitárneho práva. Táto zásada je jasná, je to potvrdené vždy v texte v každej readmisnej dohody. Toto samozrejme sa týka hlavne princípu neodsu- neodsunovania. Je to e, zakotvené v e, zmluve, je to súčasťou tento princíp aký komunotér. Tento princíp sa uplatňoval na e, situácie odmietnutých žiadateľov o azyl, čiže v podstate táto smernica o, e, návr- o odsunoch to všetko e, všeobecne e, upravovala. Existovali všeobecné ustanovenia v dohode s Pakistanom, ktoré upravujú túto otázku ochrany vymieňaných údajov. Spomínali sme aj európske lese pase, komunitárne lese pase, ale tento dokument sa nespomína v dohode s Pakistanom nie je tam e, zmienka a nepredpokladá sa ani používanie tohto dokumentu. Chápem e, obavy niektorých e, členov komisie, pardon, členov výboru. Je jasné, že otázka komunitárneho lese pase je niečo veľmi špecifické, špecifický pojem. A je to už možno niečo zastaralé, keď zohľadníme, čo sa realizuje v dohodách tohto typu. Komunitárne lese pase je ako dokument e, odmietaný tretími štátmi, pretože to nespadá do ich suverenity a oni vydávajú ad hoc cestovné dokumenty, ktoré sú limitované na e, príslušnú dohodu Takto to bolo stanovené v rámci rokovaní. A teraz eh, hodnotenia. Určite hodnotenie je eh, opodstatnené a pochopiteľné. Prečo prichádza tak neskoro? Môžete sa spýtať. Pretože je pravdou, ako povedal spravodajca, že eh, tento mandát bol medzi prvými mandátmi, pochádza z roku 2000, ale nie je to dôvod, že prečo sme začali hneď rokovať a nie je to dôvod, prečo rokovania boli rýchle a jednoduché. V zásade všetky readmisné dohody uzavreté až doteraz boli dohodnuté relatívne rýchlo, aj vstúpili do platnosti relatívne rýchlo a preto bolo nutné vytvoriť takéto hodnotenie parlamentom aj radou, tak aby bola k dispozí- bolo k dispozícii dostatočné množstvo informácií k jednotlivým bodom tak, aby toto hodnotenie bolo dôveryhodné, zaujímavé, užitočné tak, aby sme si z neho mohli zobrať ponaučenia do budúcnosti. Pani predsedajúca, aby e, toto hodnotenie bolo užitočné pre komisiu, radu aj parlament. Musí byť odovzdané e, rýchlo. Je jasné, že komisia sa pripája k predsedníctvu a ďakuje spravodajcovi za podporu pri príjmaní tohto rozhodnutia, ktoré povoľuje prijatie dohody. Je to citlivá otázka, to pripúšťame a sme ochotní sa k tomu vrátiť na jeseň vo všeobecnejšej rozprave s radou a s Európskym parlamentom v rozprave o e, readmisných dohodách, ich dopadoch a ich postupoch. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán De Brauer. Zdá sa, že toto hodnotenie skutočne je veľmi zásadné v celej tej veci, ktoré by som chcela poprosiť spravodajcu pána Šougora záverečný príspevok a chápem, že Ďalšia výmena názorov sa má uskutočniť na konci mája na výbore Libe. Dobre, takže sa nebudem. Nech sa páči, pán Šogor. Köszönöm szépen. Amikor ismét, megismétlem a kollégáim. Ďakujem pekne. Ja by som chcel zopakovať stanovisko mojich kolegov v rámci skupiny EPP. To znamená, že by som chcel zdôrazniť, čo je veľmi dôležité to, ako posudzujeme vývoj pre ľudských právach v Pakistane alebo v tretich štátoch. Tento dohovor ale obsahuje určité dôležité zložky, ktoré sa týka ochrany bezpečnosti európskych občanov. A je teda jasné, že ak by nastal taký prípad a došlo by k návratu určitej osoby Samozrejme máme im vládne organizácie, ktoré sa zaoberajú ľudskými právami, ktoré sa zaoberajú ochranou práv takýchto osôb. Oni sa zaoberajú osobami a skupinami osôb, ktoré sa majú vrátiť do svojej krajiny pôvodu. Teraz by som chcel spomenúť ďalší príklad. Vlastne zopakujem, to, čo som spomínal, ide tu, tu o Turecko. A sú tu aj ďalšie príklady, ako napríklad Čína, ktorý tiež, ktorá tiež podpísala Ženevskú konvenciu 1982 a v roku 2002 sa mali začať rokovania. Bol tam aj mandát na rokovania a potom v júli 2009 tam bolo prvé kolo rokovaní, ale zatiaľ sa nepodpísala žiadna dohoda. Iba tým, že niekto podpísal ženevský dohovor, nie je tam žiadna záruka, že sa podarí uzavrieť dobrú readmisnú dohodu. A ešte doplním ďalšiu vec. Keď si pozriete mapu sveta, tak s výnimkou Mongolska väčšina štátov, ktorej, ktoré nepodpísali ženevský dohovor, sú zväčša moslimské štáty. Ale sú to také štáty, kde väčšinové obyvateľstvo je moslimskej viery. A to sa týka napríklad aj Indie. Takže na záver vám môžem povedať, že môj názor je, že jedne, že tým, že predlžíme akceptovanie tejto dohody, môže nastať potom taká situácia, teda ak toto neakceptujú tú dohodu, tak môže sa Pakistan čiastočne otočiť proti nám a môžeme ohroziť to, čo sa doteraz podarilo dosiahnuť, ak by sme teda odmietli túto dohodu. Samozrejme netvrdím, že ministerstvo ľudských práv by sa tým pádom automaticky zatvorilo v Pakistane, ale mohli by sme tak povedať pribrzdiť veľmi mm, dôležitý proces. Ďakujem. Ja si myslím, že občania Pakistan by určite chceli, posilniť svoje ľudské právo, či by chceli takýto dohovor s Európskou úniou. Tu sa dostávame poslednému bodu nášho programu, je to bod 17, ktorý sa týka rozšírenia pôsobnosti smernice 109 z roku 2003 na osoby požívajúce medzinárodnú ochranu a ako pri ostatných témach, ktorými sa dnes zaoberali, toto, bola, toto sa riešilo v rámci procesu konzultácie keďže rada nedosiahla doho- dohodu pred 1. decembrom 2009, teraz tu máme spolurozhodovanie. Neviem, či spravodajca pán Moraes by chcel vystúpiť ako prvý, alebo najprv poprosím komisiu. Dobre, najprv poprosím komisiu o prezentáciu na úvod, aby nás informovali. Neviem, kto je tu za komisiu. Pani Gan. A nech sa páči, dajte nám informácie. Merci, madame la présidente. Ďakujem, pani predsedajúca. E, pripomínam e, e, pr- prvá podmienka, tie podmienky, v ktorých členov, členovia tretích e, štátov e, môžu získať štatút. Je to e, riešené smernicou z roku 2030 o štatúte dlhodobých pobytoch. Príjmatelia medzinárodnej pomoci sú vyňatí z rozsahu pôsobnosti tejto smernice, či už sú to udečenci alebo príjmatelia subsidiárnej ochrany. Komisia v júni 2007 predložila návrh aby sa predložila táto smernica, pretože uznala, že tu je právna medzera a prijala takisto aj deklaráciu s radou v roku 2003, keď sa príjmala smernica a chce e, doplniť e, právny rámec, e, ktorý má chrániť všetkých občanov s dlhodobým pobytom v EÚ. Toto predlženie je dôležitým doplnkom, aby sa mohol implementovať spoločný európsky azylový systém, pretože na jednej strane primateľom medzinárodnej pomoci poskytuje právnu bezpečnosť, pokiaľ ide o ich pobyt v niektorom členskom štáte. A druhá vec, umožňuje aj lepšiu integráciu utečencov, čiže osob, ktoré majú subsidiárnu ochranu v jednotlivých členských štátoch. Pozmenujúci návrh e, navrhovaný komisiou chce e, postaviť na jednu úroveň príjmateľov medzinárodnej ochrany so všetkými ostatnými osobami, ktoré tu majú pobyt na, niektorom, na území niektorého členských štátov. Umožní sa tým získať štatút e, dlhodobého pobytu v tom štáte, ktorý pridelil štatút ochrany. Po druhé, umožňuje e, si e, vytvoriť pobyt aj v inom členskom štáte a získať štatút osoby s dlhodobým pobytom v tej druhej členskej krajine za rovnakých podmienok, aké majú ostatní členovia tretej krajiny. Konkrétnejšie by som chcela uviesť príklady podmienok, ktoré sú vyžadované, aby niekto získal štatút dlhodobého pobytu v členskom štáte, ktorý udelil ochranu. V prvom rade utečenec alebo osoba, ktorá má subsidiárnu ochranu, musí preukázať, neprerušený a legálny pobyt počas posledných 5 rokov v danom členskom štáte, pravidelné finančné zdroje, dostatočné na to, aby si osoba pokryla vlastné potreby a potreby svojej rodiny, takisto zdravotné poistenie, podmienky integrácie iba ak ich e, vyžaduje legislatíva daného členského štátu a takisto sa musí preukázať, že táto osoba nie je hrozbou pre verejný poliariadok členského štátu. Upresňujem, že tento návrh zohľadňuje aj zásadu, o ktorej sme hovorili predtým, teda osobitná situácia utečencov alebo osôb s subsidiárnou ochranou tak aby sme zabezpečili vo všetkých prípadoch, že sa bude rešpektovať princíp neodsunu, nedeportácie. Ako ste povedali, rada veľmi dobre pracovala do konca roku 2008, ale nedosiahla dohodu, pretože sme mali kvázi jednomyselnosť na základe kompromisu francúzskeho predsedníctva, ale E, v rámci právneho základu, ktorý ste spomínali. To bol článok 63 odsek 3 a odsek 4. Je to právny základ pre imigráciu. Bolo nutné na základe tohto získať jednomyselnosť a konzultačný proces len pre parlament. Z hľadiska komisie kompromis vytvorený za francúzského predsedníctva s kvázi jednozmyselnosťou rešpektoval základné prvky návrhu komisie. Európsky parlament podporil vo všeobecnosti návrh komisie vo svojej správe z apríla 2008 a oceňujeme aj súčasné úsilie parlamentu, ktorý chce opätovne začať rozprávu o, tom, o tejto veci, aby našiel riešenie spolu s radou. Po tom, čo vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva, dúfame, že parlament a rada sa dopracujú čoskoro k dohode. Ako vždy, komisia je k dispozícii spravodajcovi pánovi Moresovi. Ďakujem. Ja, um, Ďakujem pekne, teraz pán spravodajca Moraes. Thank you, Sophie, and, um... Ďakujem pekne, Sophie, ďakujem pekne komisii za, takéto komplexné popísanie tejto témy. A preto nemusím opakovať celú tú históriu, lebo už to bolo povedané, toto je posledný bod na programe, ľudia chcú ísť domov. Prepač, že som taký otvorený, ale je to posledný bod a ďakujem pekne za vašu pozornosť. Sofie, vy ste povedali, že toto je jedna z viacerých tém, ktoré sa začali predtým, ako vstúpila Lisabonská zmluva do platnosti. A je to jedna z tých tém, z tých dosie, ktoré sú dôležité. Ak sa nám to podarí presadiť, tak budeme mať to, čo doteraz nemáme. A síce budeme mať dobrú azylovú politiku. A toto je jedna z tých oblastí, na ktoré musíme dobre spraviť. Musíme takýmto spôsobom vybudovať spoločný európsky azylový systém. Preto je toto veľmi dôležité. Ako povedala komisia v apríli 2008, náš kolega, naša kolegyňa Martin Rúr, určite si na to spomínate, snažila presadiť túto vec, ale rada to nepodporila, nebola tam jednohlasnosť, to sa nepodarilo dosiahnuť. Teraz máme úplne inú situáciu, kde jednohlasnosť nie je nevyhnutná a je tam, zdá sa, že vôľa, ja som optimistom na strane rady, bude to spravať od belgické predsedníctvo a som optimistom, že na strane rady bude vôľa a že to hlasovanie prebehne ľahšie. Ja k tejto téme pristupujem tak, že by som chcel posilniť právnu istotu aj práva tým, že by sme utečencom, ako aj osobám požívajúcim medzinárodnú ochranu poskytli e, povolenie na pobyt po 5 rokoch, to je môj návrh. Ja si myslím, že ak na strane rady nebude ochota využiť všetky mechanizmy spoločenstva v rámci presunu zodpovednosti za ochranu, ako som povedal, toto by, bol zák- by bola základná podmienka na to, aby sa vytvoril spoločný európsky azylový systém. A my určite nechceme mať takúto situáciu, aby to nenastalo. Potom sú tu určité veci, ako napríklad veci ako, ako, spôsob výpočtu toho, tej dĺžky pobytu, sú tu určité podmienky, ktoré sa týkajú a, jednotlivých štátov. Pevne verím, že sa nám podarí dosiahnuť zhodu v rámci prvého čítania, kde sa oprieme o kompromisný text z rady a ja som diskutoval o týchto veciach s tými spravodajcami, ako aj z radou. A čo sa týka samotného harmonogramu, ak som to pochopil správne, ešte na rade musia prebehnúť určité procesy. Bude dôležité byť v kontakte s belgickým predsedníctvom. Určité kontakty už pre, pre, prebehli. Dôležité bude, aby návrh správy sme mali do júna alebo do júla. A ak tieňoví spravodajcovia budú súhlasiť, stretneme sa k tomu v júni a potom sa začne naša diskusia, ale som celkovo optimista a že v rámci Lisabonu sa nám podarí presadiť tento návrh. Výborne, ďakujem pekne. Chcel by ešte niekto vystúpiť? Zdá sa, že nie. Á, aha, dobre, neviem prečítať vaše meno, ale nech sa páči, máte slovo. Merci, madame la présidente. Ďakujem, pani predsedajúca. Chcem sa poďakovať komisii za prezentáciu konsolidovanej verzie Eh, parlament eh, vyjadril 23. apríla 2008 určité výhrady. Tie tu boli zohľadnené, ale napriek tomu sa chcem vyjadriť k trom bodom. Podľa mňa je zásadné, aby členské štáty, keď budú rozhodovať o pridelení alebo nepridelení dlhodobého pobytu, musia zohľadniť eh, špecifika príjmatelia medzinárodnej pomoci daný členský štát e, musí mať určité minimálne požiadavky, zdravotné poistenie a tak ďalej. Chcem e, položiť dve otázky najskôr e, rozhodnutie o odsune z druhého členského štátu. Druhý členský štát môže rozhodnúť o odsune niektorej osoby, ktorá je primateľom medzinárodnej pomoci, ale najskôr musí si dať potvrdiť členským štátom, ktorý udelil e, medzinárodnú pomoc, či táto osoba má štatút rezidenta. Je tam lehota e, pre prvý členský štát dva mesiace, aby dal písomné vyjadrenie. Zdá sa, že toto sa rešpektuje v dnes navrhovanej verzii, ale napriek tomu medzi ustanoveniami sa identifikuje problematika zlučovania rodín a preto sa pýtam, aké je stanovisko e, rady k zlučovaniu rodín. A druhá otázka, spravodajca sa tomu už venoval, ale chcela by som to ešte zopakovať, týka sa to výpočtu eh, tých 5 rokov legálneho pobytu parlament eh, chce, aby čas medzi prvou žiadosťou o medzinárodnú pomoc a jej udelením toto obdobie, aby bolo započítané do tých 5 rokov. Zdá sa, že komisia navrhuje polovicu lehoty medzi podaním žiadosti a udelením, aby to bolo zohľadnené, ale nie je to to isté, čo žiada parlament a preto sa pýtam, aké je stanovisko rady k tomu výpočtu 5 rokov legálneho pobytu. Čo znamená, e, znamenajú tie slova minimálne polovica? Možno by sme mohli mať nejaké, nejakú právnu definíciu. Ďakujem, toto je veľmi presné a koncízne. Rada sa ešte nevyjadrila. Vidím, že pán Burgos sa pohol. Chcete zareagovať? Eh, gracias, señora presidenta. Bueno, como ja sa indicado repetidas veces aquí, eh... Ďakujem, pani predsednička. Viackrát sa už uvádzalo na tomto mieste, že rada mm, sa nenahodla s komisiou, povedzme krátko predtým, ale vtedy ešte bola potrebná jednohlasnosť a preto môžem len povedať, že to, čo sa doteraz povedalo, to môžem podporiť kvalifikovanou väčšinou. Samozrejme, bude jednoduchšie sa dohodnúť v tom texte alebo v tých posledných predlohách textu, o ktorých sa hovorilo na rade. E, tu sa hovorí o dope, e, ktorá je potrebná na vstúpenie štátu do platnosti a tá, tieto doby, to, sú, to je vlastne obdobie medzi e, medzi podaním žiadosti a dosiahnutí ochranného štatútu alebo štatútu ochrany a jednoducho táto doba musí trvať najmenej 5 rokov, keď e, e, chce žiadateľ dosiahnuť dlhodobý e, titul. Toto je to, na čo sme sa dohodli na pri posledných rozhovoroch v ráde, pri posledných diskusiách. Čo sa týka trvalého pobytu, tam neboli žiadne, um, tam neboli žiadne problémy v rámci tých rôznych časových lehovodov, musím to ešte preveriť presnejšie. Ďakujem pekne. Ešte predtým, ako dáme slovo spravodajcovi, chce sa vyjadriť komisia? Nie? Dobre, Klód, chceli by ste to uzavrieť? Som veľmi rád, že tá diskusia začne v júni a to posledné vystúpenie podľa mňa bolo výborné vystúpenie za parlament, ak by sa nám podarilo vypracovať tieto detaily a zhodnúť sa tých 5 rokov, bolo by to výborné. Skutočne, áno, to bol náš posledný bod. Takže jedne, že by niekto ešte chcel niečo iné spomenúť v rámci bodu rôzne. Nie? Tak, potom končím naše zasadanie.